vyjadrenia vyjadrenia k hlasovaniu a slovo má pán Ribelíny. Nech sa páči. Pán Ribelíny, nech sa páči, máte slovo. ¿Dónde está Ribelín? place a place. Señor Rivellini. Pán Rivellini. Dobre, dobre, dávame slovo pánovi Mesipovi, nech sa páči. Jedna minúta. Očakávam, že delikty pána Berlusconiho budú, budú riešené súdni, súdnou cestou a takisto eh, dôjde k obrane práv novinárov. Eh, tí, ktorí nehlasovali za túto rezolúciu, musia sa pozerať bokom, od, odkláňajú svoj pohľad od toho, čo sa v Taliansku deje so slobodou tlače. Je to naozaj veľmi vážne, nás to boli, trápi nás to a rozhodne sa to týka všetkých ľudí v Európe, bez ohľadu na to, ako dopadlo hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne za vyjadrenie. Ďakujem pekne. Slovo má pani Milky Vičuté. Vážený pán predseda, Vážený pán predseda, ja som hlasovala za návrh rezolúcie, ktorá bola pripravená sociálnymi demokratmi spoločne aj s ostatnými politickými skupinami, pretože sloboda na informácie, sloboda vyjadrenia a zároveň e, sloboda na diverzitu názorov musí byť zabezpečená v každom jednom členskom štáte Európskej únie. Sloboda na informácie je základ každej slobodnej spoločen- spoločnosti, každej, spoloč- každej demokracie. E, Charta základných práv a slobod vytyčuje, že každý jedinec má právo právo na slobodu vyjadrenia. Táto sloboda zahrňa aj slobodu na vyjadrenie svojho názoru bez toho, aby do toho zasahovali verejné orgány. A práve preto my, poslanci Európskeho parlamentu, musíme podporiť eh, nezávislé médiá a zároveň eh, tak čestnú súťaž na národnej úrovni. Práve takýmto spôsobom sa nám podarí zabezpečiť skutočnú slobodu tlače a médií a verejné orgány musia byť pripravené túto slobodu chrániť a zároveň um, zabezpečovať jej plné rozšírenie. To je jedna zo základných práv a slobôd Európskej únie a jedna z našich základných práv a slobôd. Ďakujem veľmi pekne, pani Blinkevičute. Ďalej dávame slovo pánovi Vagelovi. Nech sa páči, jedna minúta. Bien. Dobre, na minútu má slovo pán Belet. Nech sa páči. Dobre, a na minútu má slovo pán Ribelini. Šok. Je to skutočný šok, ktorý, na ktorý sa pozerá celý svet a je to koniec sveta, tak povediac ako keby sa celý svet približil ku svojmu koncu. Um, toto je uh, čínska filozofia, to je úvaha jedného čínskeho filozofa, ktorá sa dá perfektne použiť na túto debatu. Keď Barack Obama vyhral Nobelovú cenu, to je jedna vec a na druhej strane tu ho- hovoríme o teoretickom zlyhaní rešpektovania základných práv a slobod. To je len ukázka tej kultúry e, nenávisti voči Berlusconimu. A naozaj e, takéto fotografie, exponované fotografie, ktoré sa ako keby snažili odhaliť eh, Berlusconiho za mrežami, eh, keď mu ľudia mávajú pred očami červenými zastavami a uražajú ho. To je kultúra nenávisti. Parlament by mal vystúpiť proti takémuto hanebnému a, a protidemokratickému útoku už z už diskreditovanej lavice. Lavice sa nikdy nepáčila myšlienka silnej Európe, silných predsedov vlád v Európe a oni ako keby e, sa snažili tento problém vnímať iba z jednej strany a snažia sa útočiť na, na Taliansko. Talianskí občania im to nedovolia, talianskí voliči im nedovolia, aby aby mohli používať Európu ako akési alibi a aby takýmto spôsobom mohli poškodiť Taliansko. Práve táto kultúra nenávisti. Jediné, čo sa vám podarí, je to, že takýmto spôsobom e, sa snažíte popierať skutočné demokratické víťazstvo centristickej pravice v Taliansku. Ľudia sú zdesení keď vidia, čo všetko sa lavica snaží robiť. Čas prišiel na to, pán predseda, aby táto snemovňa, aby táto snemovňa naozaj začala chrániť demokraciu, aby sme začali hovoriť o protidemokratickej talianskej lavici, ktorá pestuje kultúru nenávisti. A slovo má pani Morvaj na jednu minútu. Nech sa páči. Üzenjük azoknak a magyarországi hazug erőknek, akik azt chceme hlasy v Maďarsku hovoria, že v Európskom parlamente hlasy nemôžu e, zohrávať žiadnu rolu. E, maďarská delegácia pravice rozhodla. To znamená, že e, to boli tieto tri hlasy, ktoré diskriminačné hlasy ktoré viedli k tomu, že diskriminačné hlasy v Maďarsku neboli odsúdené. Vzhľadom na to, že sa tu používa e, dvojaký meter. Včera sa hovorilo o tom, že socialistická liberálna vláda v Maďarsku e, porušuje e, slobodu prejavu, že mnohí boli uväznení, mnohí boli mučení. Borozo na to odpovedal, že ide o internú záležitosť v Maďarsku to teda je tomu tak a v Taliansku tomu tak nie je. Naša delegácia takýto e, dvoj, meranie dvojakým metrom nepripustí. Ďakujem. To... Ďakujem pekne, pani Morvaj. Slovo má pani Ronculi. Nech sa páči na jednu minútu. Vážený pán predseda, ešte raz vám ďakujem pekne za slovo. Európa teraz mohla vidieť, že naozaj existuje neuveriteľné delírium, ktoré dopada na Taliansku. Nie sme s tým spokojní, naozaj by sme boli oveľa radšej, keby sme hovorili o skutočných problémov tejto snemovni, keby sme hovorili o témach, ktoré naozaj prinesú riešenie. Európa teraz dala verdikt, ktorý, na ktorý nemôže namietať pán Di Pietro. Stalo sa to už v roku 2004. Aj vtedy pán Di Pietro bol tou hlavnou figurou, ktorá to sa snažila riešiť, podporovali ho aj niektorí ďalší poslanci Európskeho parlamentu, ale takáto taktika nefungovala ale hoci sme vyhrali, ako som už povedala, nie sme spokojní s touto témou. Nie sme šťastní, že táto téma sa takto vyvinula. Ľudia v Taliansku naozaj boli veľmi radi, keď sa im podarilo odstraniť komunistov z talianského parlamentu počas posledných volieb. Táto debata, debata o slobode tlače, to je jednoducho len akýsi pokus um, vyšetrovateľov a súdov obmedziť uh, legitimnosť vlády. Jednoducho to je len akási obsesia, je to obsesívny, obsesívna polova stlačka po jednom človeku. Je to akási vnútorná občianská vojna, ak použijem silné slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Na jedno slo- minútu má slovo pani Ovier. Vážený pán predseda, spôsoby, ako zničiť eh, pluralitu médií a zároveň ako eh, krmiť populáciu nevyváženými informáciami a zároveň blokovať diverzitu názorov, tých ciest je viacero, ako dosiahnuť. Jeden zo spôsobov je práve otázka majetkových práv, ale zároveň monopol na informácie sa dá dosiahnuť aj tým, keď um, dávate poslancov jednej strany e, do vedenia rôznych masových mass médií a blokujete iné názory. Sú aj iné príklady, ktoré môžeme použiť, ale počuli sme, že viacero z týchto e, taktík je aj v tejto sále. Počuli sme mnoho faktov. To všetko ukazuje to, že kým sa snažíme zároveň byť demokratickými, Európa zároveň potrebuje pravidlá. Pravidlá, ktoré budú chrániť pluralitu a diverzitu médií. A práve preto som podporila rezolúciu frakciu ALDE a Zelených, ktorá takýto návrh prinášala. Ďakujem pekne, pani Ovír. Slovo má pán Kasíny na minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A v prvom rade dovolte mi eh, opraviť eh, moje prvé a druhé hlasovanie. Ja som sa chcel zdržať Jednoducho som sa snažil len hlasovať veľmi rýchlo a práve v tom strese som hlasoval nesprávne, pomýlil som sa a jednoducho moje vysvetlenie hlasovania je k tomu, že je tu naozaj akýsi pôvodný hriech, akýsi prvotný hriech, ktorý viedol tieto tejto diskusii dnes poludnia a ten bol spôsobený eh, prezidentom Talianskej republiky a naozaj tento hriech, k tomuto hriechu môžeme pridať aj to základné zlyhanie to zlyhanie v tom, že nedokážeme e, vykonávať tieto práva a slobody v súlade so zákonom. A práve preto nemôžeme napadať talianského prezidenta za niektoré právne kroky, ktoré podnikol proti e, novinárom. Niektorí z nás dokonca aj podporili rezolúciu EPP práve kvôli tomu, že ľudia zabúdajú na skutočnosť, že je nevyhnutné mať akúsi rovnováhu medzi médiami a verejnou mocou, ktorá existuje v Európe. A to je, existuje skutočný problém. V Taliansku toto jednoducho takto je. To nemá nič e, spoločné e, s konfliktom prezidenta a iných orgánov. Na našej národnej úrovni, na moja strana, UDC, e, tieto body jednoznačne počiarkla a naozaj by sme mali zabezpečiť, že tieto e, témy budeme prezentovať aj našou absenciou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto téma nám ukázala, že, že jednoducho talianská lavica je stále ďalej a ďalej od toho, čo skutočne myslia občania. E, netýka sa to len nejakého odporu občanov, ale jednoducho je to politická manipul- manipulácia zo strany istej politickej elity, ktorá e, kontroluje sudcov, ktorá kontroluje vyšetrovateľov, tak, aby sme dokázali zmeniť verdikt občanov, ktorí jednoznačne deklarovali vo vhodnom čase. Jednoducho, to je tá téma, kde prečo sa talianské občania neboja o slobodu médií, najmä vo vzťahu k Berlusconimu rozhodne sa nedá povedať, že táto téma je e, e, nejaká problematická. Každý Talian vie, že existujú rôzne médiá, e, každý má iný názor, sú rôzne rozhlasové stanice, televízne stanice, každá predstavuje inú pozíciu. A existuje pluralita práve v rámci v rámci jediného syndikátu, ktorý uznávajú talianskí novinári, ktorý sa nakláňa na ľavú stranu a teda všetci novinári, ktorí sú spojení s týmto médiom, je nevyhnutné, aby sme zároveň umožnili eh, všetkým zástupcom ľudu, ktorí sú slobodne zvolení, aby títo zástupcovia mohli vystupovať tak vo verejných masmediálnych staniciach, ako aj v súkromných televíznych a rozhlasových staniciach. Je nevyhnutné čeliť kríze. Pán predseda, je nevyhnutné venovať sa téme zamestnanosti, je nevyhnutné venovať sa otázke penzijných dôchodkových reforiem a ďalším dôležitým témam nemôžeme sa stále len venovať eh, lavicovej tendencii niektorých hnutí. Ďakujem pekne, pani Ek. Ďakujem pekne, pán predseda. A budem ďalej pokračovať v švédštine ak všetci ľudia boli e, jedného názoru okrem jedného, a tak napriek tomu neexistuje dôvod, aby sme ospravedlnili umúčanie toho jedného človeka, ktorý má iný názor. Jednoducho e, neexistuje nič, čo by ospravedlnilo umlčanie jedného hlasu talianské, ale aj niektoré ďalšie európske štáty e, sú e, kolískou európskej demokracie a práve preto je naozaj e, smutné, ako vyzerá ten mediálny, mediálny charakter práv v Taliansku. Je pravda, že treba rešpektovať ľudské práva a základné práva a slobody v všetkých krajinách. To je v srdci európskeho projektu, je nevyhnutné to zabezpečiť a treba si uvedomiť, že EPP naozaj stojí za týmto argumentom a napomáha Berlusconimu, keď takto robí. Ale samozrejme musíme si uvedomiť aj to, že tu sú vlády, ktoré fungujú bez toho, aby do toho zapájali ľudí. To je vnútorná záležitosť, ale potrebujeme slobodné médiá v každom európskom štáte. To není európska téma, ale zároveň potrebujeme zabezpečiť to, že európska témou sa stane sloboda médií. To musí byť európska téma a práve preto, preto je neuspokojivé, aký výsledok hlasovania sme videli pri hlasovaní situácii v Taliansku. Na minútu má slovo pán Van Galen. Ďakujem, pán predseda. To, čo som e, počul, e, ma e, skutoč, sa ma veľmi dotklo, ale informácie k slobode e, tlačí e, sú informácie, ktoré sa týkajú Talianska samotného. Taliani musia sami v tejto veci niečo podniknúť a aj to robia. Je to napríklad aj zrušenie imunity talianskeho ministerského predsedu. Il facto quotidiano je, sú nové E, e, noviny, ktoré e, dostali priestor v Taliansku. Chcel by som vyzvať Talianov, aby zostali v delí. Myslím si, že nie je potrebné, aby sa vmešovali do tejto záležitosti bruselskí byrokrati. Potrebujeme Európu, ktorá si uvedomí svoje základné jadrové úlohy, až potom získa dôveru občanov. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán Galen. Slovo má pán Takula. Nech sa páči. pán predseda. Dovolte mi povedať nasledovné. Sloboda e, informácie a e, prejavu je veľmi dôležitá. Hlasoval som za. Sloboda však znamená rovnako zodpovednosť. Potrebujeme Európu, ktorá je kritická, ale e, ktorá je aj otvorená k informáciám a tak to musí byť aj v budúcnosti. Dejiny Európy ukázali, že je to nezvrátiteľné. E, vieme, e, k čomu e, podobné situácie už viedli, ale nesmieme sa pozerať len na jednotlivé členské štáty. Mali by sme vidieť ďalej. Mali by sme bez ohľadu na to, či stojíme vpravo alebo vľavo, sa postarať o to, aby všetci dodržiavali pravidlá hry sloboda informácií musí byť zaručená to je zo, jedna zo základných slobod, ktorá musí byť eh, dodržaná aj v budúcnosti. Ďakujem pekne slovo, pán Devis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia sa snaží e, držať základných princípov demokracie a slobody a to všetko sa snažíme pretaviť do Lisabonskej zmluvy, ale vždy zas a znova e, sa odvraciame svoj zrak od jednoznačných porušení takýchto práv niektorých členských štátov. Neukážeme prstom na tých, ktorí zlyhali pri, e, pri dodržiavaní základných princípov, na ktorých Európa stojí. Nechceme jednoducho rozkývať tú krehkú loď, ale dnes sme mali možnosť prijať postoj, alebo teda jednoznačne sa postaviť k krokom, ktoré vedú k snahe o kontrole, k kontrolu médií. To je jednoznačne zneužívanie právomoci ehm, daného činiteľa. Sú problémy aj v iných štátoch, ale v Taliansku je to najhoršie a vďaka hlasovaniu niektorých britských poslancov sme e, stratili o jeden jediný hlas. Jeden jediný hlas. Konzervatívci hovoria, že oni chcú opätovne sa, e, chcú, chcú si navrátiť e, sociálnu politiku naspäť od Európskej únie. A hovoria, že nechcú, aby Európska únia mala žiadnu úlohu úlohu v tom, ako brániť základné práva a slobody a podporovať demokraciu v celej Európe. Ďakujem pekne, pán Davis. Na minútu má slovo pán Klejs, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda a ja som veľmi rád, že tieto uznesenia neboli schválené. Je nepriateľné, aby tento parlament e, bol zneužívaný na politické akcie proti určitému politikovi. Takisto je nepriateľné, aby e, parlament e, vystupoval ako akýsi európsky druh veľkého brata. Je to otázka, ktorá sa týka výlučne a vyslovne len jednotlivých členských štátov toto e, údajné varovanie v tejto e, sfére e, slobody tlače je číry výmysel. To skutočne je pokritectvo pokiaľ by sme v Belgicku mali len polovicu alebo z polovice toľko slobody prejavu ako v Taliansku, boli by sme radi. Pán Ellen má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A to nedáva žiadnu poctu našej snemovni. A skutočnosť, že celá táto téma vôbec nemala byť niekedy hlasovaná, nemala sa vôbec hlasovať. To je mimo práv tohoto parlamentu a rozhodne to je téma, ktorá výsostne spada do pôvodnosti jedného našich členských štátov. Ja som naozaj veľmi rád, že britskí konzervatívci už nesedia s ľudovcami v jednej, v, jednom, v jednej skupine, ale naozaj nemohol som byť rozčúlený týmto farizejstvom, ktoré sme počuli z druhej strany strany počas tejto diskusie. Oni sa to stiažovali na pána Berlusconiho, že má imunitu a oni si absolútne neuvedomujú, že poslanci majú takú istú imunitu. A hovoria o e, zavádzaní e, médií, ale nehovoria o tom, aké desiatky miliónov používa tento parlament na to, aby sám seba propagoval. Pán predseda, táto rezolúcia a skutočnosť, že sme ju vôbec e, dnes mali na snemovni, nedáva žiaden kredit ani nás, ani nám, ani Talianom ani to, že túto debatu prehrali vo svojom vlastnom štáte. A jednoducho sme do takýchto tém nemali vôbec zasahovať. Takéto témy majú byť rozhodnuté vlastnými demokratickými mechanizmami v Taliansku a iných krajinách a práve preto eh, by Lisabonská zmluva mala byť opätovne prehlasovaná, pretože tak to má byť, pretože ľudia majú rozhodovať o tom, čo sa ich dotýka. Ďakujem pekne, pán Ellen, slovo má pán Kamal, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že my všetci v tejto snemovni eh, sme znepokojení pluralitou médií. My všetci chceme vidieť väčšiu mieru plurality médií, a to v celej EÚ. Eh, mám tu vážne obavy ohľadom plurality médií v celom rade členských štátov. Mám tu obavy napríklad o plurality, o pluralite médií mimo Európskej únie. Ale prečo socialisti túto tému nikdy neotvorili? Napríklad Kuba a Severná Korea. Prečo nikdy o tom nehovoria? Tu sú ticho o pluralite médií v týchto krajinách ale je to naozaj jeden veľmi dôležitý princíp. Rolling Stones raz povedali, že nemôžete do dostať to, čo chcete. A keď nemôžete dostať vždy to, čo chcete, tak to, čo potrebujete spraviť, je to, že sa spoliehate na demokratický proces vo vašej krajine, aby ste presvedčili ľudí, aby zvrhli tú vládu, ktorú nepodporujete. Jednoducho nemôžete sa rozhodnúť, že pôjdete do Európskeho parlamentu a tu sa budete snažiť príjmať demokratické rozhodnutia, e, teda zvrhnúť demokratické rozhodnutia z tejto, e, z tejto pozície. To je práve chyba celého tohoto systému a práve som naozaj veľmi hrdý, že európsky konzervatívci a reformisti zohrali kľúčovú úlohu pri zamietnutí tejto smutnej rezolúcie. Ďakujem pekne, pán Kamal. Slovo má na jednu minútu pán Silvestris. Vážený pán predseda, myslím si, že je to naozaj, že toto hlasovanie naozaj jasne demokraticky ukázalo, aká je skutočnosť, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. V Taliansku je sloboda informácií. Bol to pokus lavice, ktorý bol zameraný na to, aby našli akýsi argument, ktorý budú používať pre opozíciu, pretože v Taliansku, ako sme už povedali, je veľmi veľa rôznych novín, ale novinári nevedia, o čom majú písať. A práve preto mesiace sa snažia blokovať činnosť tohoto parlamentu tým, že tvrdia, že v Taliansku napríklad nie je sloboda informácií. Majú celú radu rôznych novín, ktoré v Taliansku sú k dispozícii. A treba sa zaoberať skôr tým, prečo napríklad tri mesiace Berlusconiho vláda pomáhala napomáhala tomu, aby sa odstránil odpad v niektorých častiach Talianska. Nemali by písať o tom, že Berlusconiho vláda jednoducho nedokázala nájsť nové bývanie pre ľudí, ktorí boli postihnutí zemetrasením a stali sa jeho obeťami. Nemôžu písať, že v Taliansku eh, je veľmi veľa problémov, keď naozaj v Taliansku situácia je taká, že žiadna banka napríklad neskrachovala počas finančnej krízy a ľudia majú svoje peniaze bezpečne uložené. Hovorí sa, že naozaj, alebo ča, hovorí sa často o tom, že títo novinári sú ako ľudia, ktorým sme otvorili ohradu pre dobytok a oni jednoducho nedokážu ten dobytok nájsť a snažia sa chytiť všetkého, čo po ceste nájdu. V Taliansku naozaj je sloboda informácií a to je rozhodné a jednoznačné, napriek tomu, že sa hoci kto v Európe snaží dokázať pravý opak. Na minútu a má slovo. Ďalší pán poslanec. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať len toľko, že naozaj som veľmi potešený výsledkom dnešného hlasovania o rezolúciách, pretože Taliansko je členským štátom Európskej únie a na to, aby sme ich jednotne vymenovávali eh, v, rezolúcii je trochu, tak povediac, zbytočné. Máme napriek tomu do budúcnosti príležitosť diskutovať o slobode informácií, o slobode médií, o slobode eh, jednotlivých vlád. Naozaj si musíme uvedomiť, aby e, tieto vlády vyjadrovali názor svojich voličov a musíme zabezpečiť, aby tieto princípy boli uplatňované v celej Európskej únie. A keď o tejto téme budeme diskutovať, nemôžeme to diskutovať ako o jednej krajine. Dnešný výsledok je dobrý e, výsledok pre Európsku úniu a dobrý výsledok pre demokraciu v Európe. Ďakujem pekne, pán Kelly. Slovo má na jednu minútu a to je naozaj posledný rečník, pán Patričelo. Nech sa páči come di consueto v parlamente sme práve hlasovali. Bola tu e, snaha však e, riešiť e, jedno, národné otázky. Sú tu aj iné otázky týkajúce sa pristahovalectva. Tí, ktorí sú v opozícii, vystupujú ináč, ale nie preto, že by existovalo nejaké sprisahanie. Je tu pokus o instrumentalizáciu e, lobory prejavu. Bola to snaha o e, defamovanie e, vlády v mene osoby Berlusconiho. Bol to pokus o reklamnú kampaň s úmyslom podporiť vlastný e, politický program a takto poškodiť našu krajinu v Európe. Tí, ktorí sú v opozícii, by sa mali zamerať e, na e, problémy vo vlastnom štáte a nemali by sa od toho odkláňať, venovať sa len jednej strane a neustále útočiť e, voči e, osobe, ktorá bola zvolená demokratickou väčšinou. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán Patričelo. Dámy a páni, dámy a páni, môžeme ukočiť tento bod programu. Prerušujem stretnutie parlamentu až do 15. hodiny popoludní.